Ferrara prístup verejnosti k dokumentom v období 2014 a 2015. Najprv dávam slovo e, autorke pani Ferrara. Máte slovo na 4 minúty. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsednička. E, pani predsednička, kolegyňa a kolegovia, chcem v prvom rade poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za e, konštruktívnu spoluprácu, ako aj všetkým občanom, ktorí prispeli svojimi e, odporúčaniami. Je to teda výsledok práce za niekoľko posledných mesiacov a som spokojná, lebo sa tento materiál uberá správnym smerom a viac zapája do celého procesu občanov. Toto je dôležité, lebo sa blíži historický moment, eh, v ktorom sa skutočne eh, eh, definuje miera dôvery európskych občanov v Európsku úniu. A práve preto je tak dôležitá transparentnosť, ale nestačia len slova. Treba, aby sa premenili v činy pa, usnesenia parlamentu z predchádzajúcich rokov v tomto smere nepriniesli žiaduce výsledky. Zároveň treba posilniť princíp participatívnej demokracie a to je princíp, na ktorom sa zakladá Európska únia. E, ide teda o to, aby e, sa skutočne E, jasne ukázalo, ako sa vynakladajú verejné finančné prostriedky, aké to e, prináša výsledky. To znamená, že ľudia musia mať priamy prístup k informáciám o európskych e, inštitúciách. A to v prvom rade platí aj pre ľudí s telesným postihnutím. Treba zabezpečiť aj ochranu whistleblowerov, tých, ktorí upozorňujú na nekalé praktiky, informátorov. Je to súčasť demokratického systému. E, takisto je dôležitá transparentnosť celého legislatívneho procesu. Tu je zapojenie občanov prakticky nulové, ale vyžaduje si to e, predsa len kontrolu zo strany verejnosti. E, podstate k tým informáciám e, majú ľudia prístup len vtedy, keď príde k nejakému úniku dokumentov. Je teda dôležité zabezpečiť neformálne trialógy, aby sa zvyšovala transparentnosť a kontrola zo strany občanov. E, takisto e, vítame E, návrh komisie e, zriadiť interinstitucionálny e, register dokumentov medzinárodných dohôd a podobne, lebo tak, takýmto dokumentom by mala mať verejnosť prístup a takisto by mala mať verejnosť prístup k informáciám o porušení pravidiel, ktorých sa dopustili jednotlivé členské štáty a to všetko s cieľom zabezpečiť zneužívaniu právomocí a e, podvodom. V opačnom prípade bude na, na sa naďalej prehlbovať nedôvera e, v európske inštitúcie a bude to znamenať fatálnu chybu, bude to znamenať nárast e, nacionalistických sentimentov, pretože ako už bolo povedané, nie je správne, aby sa rozhodovalo za občanov v parlamente. E, poslanci parlamentu e, by mali zastávať záujmy občanov. Takže e, treba presadzovať pravidlá slobody a práva na prístup k informáciám. Ďakujem. Takže... Ďakujeme pekne za vaše príspevky. Dostanete ešte možnosť na koncu rozpravy sa vyjadriť. Budete mať dve minúty na záverečné slova, ale teraz už prejdeme ku pani komisárke Jourovej. Nech sa páči, máte slovo. President, honorable member. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, komisie, ako to povedal aj pán predseda Juncker, sa zaviazala, že bude postupovať čo možno najtransparentnejšie. Naše rozhodnutia sa týkajú miliónov európskych občanov a preto musíme postupovať demokraticky a transparentne. Komisia už uplatňuje štandardy najvyššej transparentnosti, ale vždy sme pripravení preskúmať naše nástroje a, a postupy a ešte ďalej ich zlepšiť v tých prípadoch, kde si to situácia vyžaduje. Komisia víta, že uznesenie apeluje na eh, parlamenty európskych štátov, aby sa dodržiavali eh, všetky pravidlá, ktoré boli zverejnené na patričných predmetných eh, predpisoch. Komisia takúto, takéto odporúčanie štandardov transparentnosti publikovalo. Malo by sa to týkať všetkých európskych inštitúcií, pokiaľ ide o bilaterálne rozhovory s lobbystami a, a ich vzájomné interakcie s najšpičkovejšími politikmi. Toto je všetko súčasťou našej snahy predložiť návrh medziinstitucionálnej dohody o záväznom e, registri transparentnosti, kde budú pokryté tri hlavné inštitúcie. E, za týmto účelom bolo zverejnená verejná konzultácia, s, cieľom predložiť konkrétne návrhy pre polovicu roku 2016. Sme presvedčení, že napriek všetkým tromi inštitúciami, ktoré sú zaangažované do e, tohto procesu, musia byť tieto pravidla uplatňované. Vítame medziinstitucionálnu dohodu o lepšom zákonodárstve a v tejto dohode komisia spolu s ostatnými ďalšími dvomi inštitúciami sa zaviazala, že bude ďalej zlepšovať otázku transparentnosti v legislatívnych postupoch a že zriadíme e, ďalšie body, pokiaľ ide o spoluprácu pri medzinárodných rokovaniach. Podobne vytvorenie spoločného registra delegovaných aktov, do konca roku 2017 bude ďalej posilňovať transparentnosť aktov, ktoré majú konkrétny dopad na občanov a podniky. Komisia apeluje na kolegislátorov, aby prijali svoje návrhy, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, ktoré majú za cieľ rozšíriť právo prístupov dokumentov všetkých inštitúcií, orgánov, agentúr a ostatných. Komisia konzistentne podporuje a aj naďalej bude podporovať e, kolegislátorov, pokiaľ ide o snahu nájsť spoločnú žiemnú pôdu pre ďalšie dva návrhy, pokiaľ ide o aktualizáciu a zlepšenie regulácie z roku, nariadenia z roku 2009. Pokiaľ ide o proaktívne zverejnenie dokumentov, chcela by som pripomenúť, že komisia zriadila overený postup, pokiaľ ide o registráciu dokumentov a zverejňovanie pokiaľ ide o ten register dokumentov. Podporujeme pilotný projekt, ktorý bol predstavený zo strany parlamentu, ktorý má za cieľ poskytnúť ľahší prístup k celej palete e, verejných dokumentov, ktoré má k dispozícii e, Európska, Európska únia. Úspech tohto projektu e, závisí od jednotlivých prepojení, e, ako aj od snahy nezdvojnásobovať niektoré aktivity. A zaviazali sme sa aj snahe dodržiavať jednotlivé pravidlá, ktoré sú stanovené v právnych základoch jednotlivých sektorov. Berieme na vedomie, že súčasné postupy sa snažia nájsť vyváženosť medzi transparentnosťou a ochranou osobných údajov. Pokiaľ ide o snahu zriadiť e, komisára pre transparentnosť. Chcem vás uistiť, že prvý podpredseda komisie, pán Timmermans, ktorému je ľúto, že dnes tu nemôže byť osobne medzi vami, je komisárom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie a zlepšovanie administratívnych postupov v oblasti prístupu k dokumentom. A ja takisto chcem potvrdiť, že transparentnosť je vnímaná ako otázka najvyššej dôležitosti pre komisiu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz dostane slovo jednotlivý predstaviteľa politických skupín, pani Koraca Biel. Pani komisárka Jurova, verejný prístup k dokumentom je kľúčový na to, aby sme podporili dôveru občanov v našu prácu a premostili tú priepas medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Keď populisti tvrdia, že eurokrati rozhodujú v Bruseli o životoch ľudí, a podkopávajú legitímnosť Európskej únie. Európska, EPP má jasný signál. My nemáme čo skrývať. Podporujeme transparentnosť, otvorenosť a zodpovednosť. Musíme otvoriť dvere európskych inštitúcií a poukázať, že rozhodnutia sa príjmajú demokraticky. Európsky parlament sa snaží skutočne veľmi veľa, ale treba urobiť viac na úrovni rady. A Treba spustiť rokovania o verejnom prístupe k dokumentom. Občania tu majú právo dozvedieť sa, že čo ich predstaviteľa robia v ich mene a ako vlastne finančné prostriedky Európskej únie sa vynakladajú napríklad spoločné hľadanie vstupného bodu medzi tromi inštitúciami, ako napríklad máme Europortár, to by bolo jednoduchšie pre verejnosť nájsť informácie. Ľudia v Európe musia mať pocit, že sú zaangažovaní a môžu ovplyvňovať rozhodnutia na úrovni Európskej únie. To však neznamená priamu demokraciu. V Európe žijeme e, demokraciu iného typu. A toto všetko súvisí so zodpovednosťou, o ktorej hovoríme. Verejný vstup nie je o Wikileaks, nie je o whistlebloweroch musíme rešpektovať súkromnú sféru a zároveň zabezpečiť transparentnosť. Áno, Laura, trialógy musia byť transparentnejšie, ale potrebujeme robiť všetko preto, aby sme vytvorili klímu vzájomnej dôvery a priestor na zamyslenie sa. To všetko je potrebné na dosiahnutie výsledkov v rámci rokovaní. Osobne som sa zasadzovala za otvorenosť aj mojej vlastnej práce. Snažíme sa získať dôveru občanov v Európe, to je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým keď vidíme, aké sú, naše, aké sú veľké spoločné výzvy pred nami a vyžadujú si našu spoločnú reakciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za SND dostane slovo pána Hejt. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, to je základné právo, ktoré je ukotvené už v zmluvách. Správa, o ktorej tu momentálne hovoríme, je predpokladom na to, aby sme občanom dali možnosť preskúmať, ako sa jednotlivé rozhodnutia príjmajú, respektíve to naradenie, pokiaľ ide o prístupe k dokumentom, nariadenie otvorenosti, ktoré sa na rade blokuje, ale vzhľadom na túto blokádu je takisto dôležité, aby sme stále požadovali, že všetky inštitúcie, ktoré uplatňujú toto nariadenie, e, dodržiavali aj jednotlivé zmeny, ktoré prináša so sebou Lisabonská zmluva. Dobrým návrhom je takisto aj to, aby európske inštitúcie podporovali právo na prístup k dokumentom, aby to viedlo k dobrému zákonodárstvu. To musí, postup, to musí byť zorganizované jednotným spôsobom, pretože takýto prístup k dokumentom musí viesť ešte k väčšej transparentnosti pre občanov a tu treba jednoducho prijať patričné zákony a zmeny na úrovni Európskej únie. Tieto pravidlá sú všetky veľmi dôležité ale môže to vzbudiť určité otázky ohľadne otvorenosti legislatívneho procesu. A preto politická skupina SD zastáva názor, že treba sprostredkovať vhľad do trialógu, aby bola posilnená demokracia. Spoluzákonodarci potrebujú dostatočný priestor na rozmýšľanie a preto podporujeme tento návrh, aby sa rozšírila povinnosť podávania informácií aj o trialógoch patričným výborom. A to musí byť aj v dokumentoch, ktoré vlastne zvy máme v dokumentoch napríklad eh, ako zápisy a súhrné dokumenty, stanoviska, to všetko musí byť zverejnené. SD, SND bude hlasovať za tento návrh ako celok, pretože parlament robí všetko preto, aby posilnil otvorenosť a transparentnosť Európskej únie. Ďakujem pekne pani Makovej za EKR. <clears throat> Ďakujem pekne. Právo na prístup k informáciám, ako aj prístup k dokumentom, to je základné právo v demokratickom zriadení. Bez takéhoto práva nebudeme mať demokraciu. Išlo by o diktatúru. A ľudia majú právo na to, aby boli informovaní, aj musia byť informovaní o tom, akým spôsobom sa vynakladajú finančné prostriedky, čo sa vlastne deje na úrovni správy vecí verejných, aké konkrétne rozhodnutia sa robia, či už ide o parlament alebo iné európske inštitúcie, aké, politické, aké politiky sa vlastne robia v ich mene. To znamená legitimitu pre nás, ako aj zodpovednosť, pretože takýmto spôsobom všetci pracujeme v prospech demokratického systému. A pokiaľ ide o prístup k informáciám, ide tu predovšetkým o dôveru. Túto dôveru potrebujeme, potrebujeme medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Máme veľa občanov v Európe, ktorí nemajú žiadnu dôveru v inštitúcii a preto by sme mali im sprostredkovať tieto informácie a žiadať, aby sa tento priestor aby sa priestor, tá priepas, ktorú tá je, premostila. Ja by som chcela povedať iba toľko, že musíme urobiť všetko preto, aby e, ľudia mali prístup k informáciám. Oni vedia, čo potrebujú. Ďakujem pekne a teraz za Alde dostane slovo pani Intveld. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem spravodajcovi za veľmi dobre vykonanú prácu. Bola som predchodcom v tejto snahe a uznávam v plnej miere, že čo sa tu zlepšilo od toho obdobia spred dvoch rokov. Hovorí sa tu o dôvere. Hovorí sa tu o dôvere občanov, ktorá je momentálne historicky nízka. Musíme ju znovu získať, ale zdá sa, že ako keby sme my nedôverovali občanom, ako keby sme sa báli ukázať občanom to, čo vlastne robíme. Napriek všetkým tým pekným slovám, všetky tri inštitúcie ako keby jednoducho nemali kultúru otvorenosti a transparentnosti. Je tu kultúra zahalovania a umožnenia vhľadu iba čo do najmenšieho priestoru. Ja to viem veľmi dobre, pretože som bola účastná na viacerých postupoch a procesoch v snahe dopracovať sa k dokumentom a vlastne som sa takto dostala na Luxemburský súd až dvakrát. Takisto treba uvedomiť, že transparentnosť je pravidlom. Nie je to nejaký e, rozmar a zabudáme na to. Niekedy hovoríme o tom, že nemusíme zverejniť toto alebo tamto, pretože sa nám to nepáči, je to trapné Potrebujeme priestor na to, aby sme mohli zamýšľať sa nad problémami, ale transparentnosť je právnym záväzkom. Takéto tajnoskárstvo musí byť, utajovanie môže, musí byť umožnené iba v špecifických prípadoch. Vraciam sa teraz k uzneseniu z pred dvoch rokov, ktoré som navrhovala ja. Nadviazanie na toto uznesenie bolo nie až tak veľmi úspešné a som veľmi prekvapená, že teraz, keď hovoríme o transparentnosti na úrovni trialógov, vlastne ako keby sme urobili krok dozadu v porovnaní s textom, ktorý sme prijali v roku 2014, to znamená, vtedy sme mali väčšiu snahu dosiahnuť transparentnosť, než vlastne dnes, kde máme takú nízku dôveru občanov v našu prácu ešte tri veci, ktoré treba urobiť, ktoré vlastne v predchádzajúcom uznesení boli takisto urobené. Potrebujeme spoločného styčného dôstojníka pre túto oblasť, pre všetky tri inštitúcie. Doposiaľ napríklad predsedníctvo tohto parlamentu to zamietla, potrebujeme akčný plán, už končím, pán predseda, a potrebujeme takisto pravidla, pokiaľ ide o klasifikáciu dokumentov a jednoduchšie postupy, pokiaľ ide o spochybnenie klasifikácie, aby sme nemuseli ísť na súd. Ďakujem. Ďakujeme pekne. V mene GUE Engel pani Guzman. Príklad, eh, ako môžeme v Európskej únii zvýšiť alebo oceniť mieru transparentnosti. Ide tu o to, eh, keď sa eh, v priestore dá nahliadnúť do materiálov o TTIP v sále, kde, e, kde sú utajené dokumenty, dokumenty s mierou utajenia. Jednoducho otázka, či možno posunúť informácie iným osobám. Keď, sa, keď podpíšeme toto vyhlásenie, tak môžu tu byť právne kroky alebo disciplinárne postupy. To e, e, musíme podpísať a sľubovať mlčanlivosť voči rokovaniam, ktoré obmedzujú vlastne naše práva proti správaniu nadnárodných spoločností. Jednoducho e, z hora nám diktujú mlčanie, ale my chceme, aby občania mohli hovoriť v mene zelených teraz pán Terika Braz. Ide e, o skupinu zelených IFA. Ďakujem. E, je to vynikajúca príležitosť priblížiť inštitúcie občanov. Transparentnosť by mala byť dôležitou otázkou v Európe Zelená frakcia je za to, že je primerané mať komisára pre transparentnosť a verejný prístup k dokumentom. Tri dôležité elementy zo správy. Po prvé, jednotný prístup k portálom európskych inštitúcií. Po druhé, je dôležité, aby čo najviac dokumentov bolo verejných e, na internete aj e, dokumenty medzinárodných dohôd s tretimi krajinami, pokiaľ ide o obchod alebo ďalšie e, druhy. Po tretie, povinný e, register pre lobistické skupiny. Tu by sa mali posúdiť skupiny, ktoré majú vplyv na vypracovanie európskych zákonov. Správa vyžaduje od komisie, aby Európa bola referenčným bodom celosvetovým. Veľká vďaka kolegyni Ferrara za jej prácu. Ďakujem. Ďakujeme vám e, za, za prejav zástupcov skupiny zelených. A, a teraz pán e, Batten, 2,5 minúty. Ďakujem. E, vždy sa teším, Richard, keď ťa vidím za Eh, predsedníckým stolom. My hovoríme často o transparentnosti, takže toto by malo byť vždy podmienené, po, e, dané k dispozícii kontrole. Jedna z otázok, ktorá mnohých e, zamestnáva, je navrhovaný na dohoda TTIP, e, obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. TTIP sa rokuje e, tajne, Euró- Poslanci nemajú nás nahliadnutie do týchto rokovaní a nemáme ani vplyv na výsledok. 20 tisíc eh, e-mailov som doteraz dostal eh, týkajúcich sa TTIPu od mojich voličov. Ide o verejné služby, eh, ktoré, ku ktorým budú mať prístup americké spoločnosti. Hlavne mechanizmus E, mimosúdneho vysporiadania, e, kde súkromné spoločnosti budú e, žalovať vlády, ak sa tieto budú snažiť hájiť svoje národné záujmy. Minulý týždeň v Londýne hrozil britskej verejnosti Obama tým, že bude využívať túto páku v referende v júni. Kam to vlastne Anglick, Veľká Británia klesla, keď v našom hlavnom meste nám hrozí cudzí prezident a náš e, premiér ešte pritakáva. E, Obama hovoril, že máme e, voliť pozitívne, inak nebude táto dohoda čoskoro a budeme musieť čakať až na konci rady krajín, ktoré sa chcú dohodnúť so Spojenými štátmi na takejto dohode. Pritom sme najväčší partner E, obchodný so Spojenými štátmi. Prehľadajú skutočnosť, že Spojené štáty sú jeden z najväčších, e, 10 najväčších obchodných e, partnerov z EÚ a nemajú dohodu z EÚ. Keď Británia opustí EÚ, vôbec nič sa nezmení, pokiaľ ide naše dohody so Spojenými štátmi. Obama chce, aby Británia zostala v EÚ, pretože chce TTIP pretlačiť na nás všetkých. Briti by mali zastaviť uh, uh, seba klam, nemáme osobitný e, vzťah, máme servilný e, vzťah. Americký politický establishment jednoducho nie je našim priateľom. Starajú sa len o veľký biznis a záujmy medzinárodných financií. Je v najlepšom záujme Britov hlasovať uh, uh, o odchode z EÚ a implementovať to rozhodne čo najskôr. To rozhodnutie je čo najskôr. Ďakujem ti, Richard. Ďakujeme za príjemné, pekné slova. Teraz pani poslankyňa Katarína Kiniči. Na Na jednu <clears throat> Ďakujem, pán predseda. A ďakujem kolegyni Ferrara za prácu. E, prístup k dokumentom je základom transparentnosti európskych inštitúcií a je to právo vyplývajúce zo zmluv. Občania majú často problémy s prístupom k dokumentom ohľadom legislatívneho procesu e, Európskej únie a e, takisto aj administratívnej povahy. A preto treba k tomu zvoliť koordinovaný prístup. A ten e, E, materiál e, výboru, o ktorom sa dnes e, diskutuje a ktorý sa týka prístupu k dokumentom, sa uberá správnym smerom. Európa prechádza krízou legitimity a právo kontrolovať aktivity európskych inštitúcií je základným predpokladom pre to, aby sa zvýšila dôvera európskych občanov v úniu a aby sa rozšíril demokratický priestor. A preto je žiaduce, aby sa európske inštitúcie e, posúvali týmto spôsobom, týmto smerom. Ďakujem vám. Netrvá sianen... Uh, takže pán, uh, pani Ruochone Lerner. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Ferrara za vykonanú prácu. Transparentnosť v prípade spoločných eh, rozhodnutí a verejných eh, fondov je veľmi dôležitá, ale aj verejné informácie musia byť, eh, aj informácie musia byť ľahko dostupné. Pre, pre, pre novinárov, pre zástupcov mimovládnych organizácií a podobne je veľmi dôležité mať prístup k informáciám a často je to veľmi komplikované. Takže tu je skutočne veľký priestor na zlepšenie vo všetkých európskych inštitúciách ja som rada, že sa toto zohľadňuje v správe pani Ferrara, ktorá práve e, vyzýva na lepšie podmienky pre vyhľadávanie dokumentov. Samozrejme, transparentnosť má svoje hranice pri rokovaní e, o takých dohodách, ako je TTIP. Napríklad nemožno e, zverejňovať všetky informácie po celú dobu rokovaní, lebo to by znamenalo určitú konkurenčnú nevýhodu pre európsku úniu. Zároveň je zverejňovanie informácií e, veľmi dôležité pre zvyšovanie dôvery občanov v Európsku úniu. Ďakujem vám. Teraz pán e, Fernando López Aquilar, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, e, pani komisárka. Tu ide v prvom rade o prístup k dokumentom a aj správy z roku 2013 a 2014 uznávajú význam tejto témy a takisto aj e, e, dokumenty tieňových spravodajcov. Potrebujeme teda viac e, transparentnosti, lepší prístup k dokumentom E, veľa z e, tých legislatívnych postupov už e, je prístupných na internete. Niektoré inštitúcie v Európe si počínajú dobre v tomto smere, niektoré menej. My tu teda hovoríme o tom, aká dôležitá transparentnosť je, ale sú ešte stále inštitúcie, ktoré ju flagrantne tento princíp porušujú. E, Ide teda o to, aby tá legislatíva, ktorá sa týka transparentnosti dokumentov, bola zavázaná do praxe. Ďakujem. E, Teraz pán Mamikins, e, jedna minúta. E, Pán predseda, e, pani komisárka, e, kolegyňa, kolegovia, myšlienka budovania Európy vždy súvisela s transparentnosťou a participatívnym princípom. A to platí pre parlament aj iné inštitúcie, ale prístup k mnohým dokumentom ešte dnes nie je zaručený. Európska rada, Centrálna banka, e, Európsky súdny dvor a podobne. To sú všetko inštitúcie, ktorých sa to týka. Delegované akty, rokovanie o medzinárodných dohodách a podobne, to je všetko veľmi dôležité. Tí, ktorí e, financujú európsky rozpočet zo svojich e, platov, chcú jednoducho vedieť, čo sa v Európskej únii deje. Myslím si, že väčšia transparentnosť by zvýšila aj záujem verejnosti o dianie v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, je tu catch the eye postup. V prvom rade pani Nikola Kaputo, máte slovo? Pán Nikola Kaputo, ďakujem, pán predseda. E, jednotlivé e, členské štáty aj európske e, inštitúcie e, implementujú princípy e, zdieľania informácií. Tu treba posilniť prístup k dokumentom. Súvisí to aj so základnými právami, ako to nakoniec vyplynulo aj z judikatúry súdneho dvora ktorá sa týka aspektov prístupu, e, ochrany osobných údajov a podobne. To sú všetko e, princípy, ktoré nie sú v e, protiklade. Situácia sa neustále mení, tak ako sa menia prostriedky na prenášanie informácií a údajov. je preto e, potrebné e, pracovať na týchto otázkach e, v rámci trialógu v tomto parlamente, tak aby sa posilňovali princípy reprezentatívnej zastupiteľskej demokracie. Ďakujem. Pán Marias, minútu máte. Ďakujem. Myslím, že ako poslanci parlamentu máme prístup k dokumentom ohľadom TTIPu napríklad len vtedy, keď podpíšeme osobitný dokument a nemôžeme si brať ale robiť žiadne žiadne fotokopie. Ako máme oboznámiť dokument, e, ako máme oboznámiť verejnosť s obsahom e, rokovaní o TTIP, e, keď nemáme potrebný prístup E, na rozdiel od e, e, napríklad členov Európs- amerického kongresu a ich asistentov, ktorí majú prístup k týmto dokumentom. Prezident Obama chce zmluvu TTIP pretlačiť čo najrýchlejšie, ale myslím si, že to skutočne odporuje demokratickým zásadám, čo na to povie pani Jourová pokiaľ ide napríklad o e, otázku zvrchovanosti. Ten parlament e, volia e, priamo ľudia, takže skutočne by transparentnosť mala byť prvoradým princípom. princípom. Pán Antóniu Mariňu Pintu, máte slovo, minúta. Pán predseda, ja chcem v prvom rade poďakovať pani spravodajkyni a našej kolegyni za prácu, pani Ferrara. Transparentnosť eh, v inštitúciách EÚ je zásadná pre ju dôveryhodnosť v občiach občanov. Táto transparentnosť znamená aj jednoduchý prístup k dokumentom a informáciám a to ako k prostriedkom na posilnenie zastupiteľskej demokracie. Prekážky v oblasti politickej a administratívnej transparentnosti sú veľkými nepriateľmi demokracie a vitality demokratických inštitúcií. Treba zjednodušiť aj prístup k dokumentom súvisiacim s TTIPom, ako aj k všetkým dokumentom týkajúcim sa trilógov ten e, u nás e, hovoríme, že poctivého nepáli, takže ten, kto robí veci správne, sa nemusí báť toho, aby sa o tom ostatní dozvedeli. Ďakujem. Uh, Ivan Jakovčič, môj... Ivan Jakovčič, máte minútu, nech sa páči. Ďakujem. Chorvatské slovo je v skutočnosti zástupník pre e, europoslanca, ale ďaká za to, že ste takí milí k nám. Rád by som vyjadril podporu pani Ferrara. Jej cieľom je zblížiť európske inštitúcie, približiť ich občanom a zblížiť e, jednotlivé inštancie. To je určite najlepší spôsob na znovu nastolenie dôvery občanov, pretože projekt EÚ má mnohé problémy a jeden z dôvodov je skutočnosť, že je tu priveľa byrokracie. Tiež by sme mali odstrániť slovo transparentnosť z našeho slovníka. Mali by sme hovoriť o otvorenosti. To je to správne slovo. Naše inštitúcie musia byť otvorené občanom. Oni musia mať možnosť pristupovať k všetkým informáciám, ktoré potrebujú. Slovo má pán e, Chrysogonos. Ďakujem. Prístup občanov k dokumentom. Už to je čosi veľmi dôležité a e, dôvernosť dokumentov by mala byť výnimkou, nie pravidlom. To vidíme i z textu nariadenia, ale aj z výkladu e, Európskeho súdneho dvora pokiaľ ide o výnimky. Vidíme však veľmi často fenomén, že európske inštitúcie občanom e, neumožnia prístup k dokumentom a to potom postupuje vlastne proti slo- e, slobode. Vidíme to u TTIPu, takže veľmi málo informácií sa dostáva vôbec na verejnosť, pretože dokumenty sú jednoducho dôverné inštitúcie musia bezprostredne presadiť spoločnú politiku otvoreného prístupu k dokumentom, aby e, e, zastupiteľská demokracia bola transparentná a bola by tu zodpovednosť voči občanom. Ďakujeme. Pani Konečná. Vážená pani spravodajkyňa, ďakujem za veľmi vydarenú správu. Chápem, že pri jej e, tvorbe ste museli byť diplomatická, tak ste kritizovali radu len jemne, ale možno ste bola až príliš jemná. Osobne sa domnievam, že Európsky parlament na poli transparentnosti odvádza veľa práce. Netvrdím, že tu nie je priestor na zlepšenie, ale súhlasím s kritikou za netransparentnosť, ktorú organizácia DM25 adresuje Rade a komisii. Často europoslanci nemajú prístup k určitým materiálom. Vezmeme si niekoľkokrát spomínané podklady k TTIPu. Teraz je tu ďalšia bitva. Budeme od komisie žiadať e, podklady a dúfame, že komisia bude ochotne spolupracovať. Nevšem, neviem však e, ukryť svoje obavy. Určite sa pripájam k požiadavkom na komisiu, aby e, bezodkladne predložila návrh toho registra napríklad u rokovaní o zmluve TTIP, kde by lobbysti boli vo väčšej miere prítomní než neziskové organizácie. Eh, Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Pimenta López. Obrigado, senhor presidente o princípio da transparência que deveria pautar o acesso público aos documentos. Pán Pimentel López, ďakujem pekne. Transparentnosť by mala byť eh, orientačným bodom, eh, podľa ktorého sa budeme riadiť, ale aj v tomto prípade vidíme, že sa to stráca v legislatívnych hĺbkach eh, dohoda o voľnom obchode, napríklad TTIP, e, sú schované za bránami, nie je prístupný obsah rokovaní širokej verejnosti. Teda prístup k dokumentom rozhodne nie je k dispozícii. Mm. Tento celý proces e, e, sa nepodrobuje žiadnej kontrole, demokratickému dohľadu a nie sú k dispozícii e, informácie ako napríklad bankový dohľad. Dokonca to nie je k dispozícii ani poslancom Európskeho parlamentu. A to je nepriateľné. Táto údajná snaha o transparentnosť je len zdaním a nie je skutočnou snahou. Ďakujeme pekne. A teraz v mene Európskej komisie dostáva slovo pani komisárka Jourová. Nech sa páči. Ďakujem, vážení poslanci, ďakujem za všetky vaše vyjadrenia, za vašu podporu transparentnosti. E, my s vami v tomto plne súhlasíme. Nie je náhoda, že naše inštitúcie organizujú spoločné podujatie o transparentnosti 2. mája, ktorým chceme prispieť k verejnej konzultácii v snahe vytvoriť registre transparentnosti a chceme e, tým osloviť všetky zainteresované strany v Bruseli aj mimo Bruselu. Ako som už e, spomenula, revízia nariadenia 1049 z roku 2001 sa bude prejednávať na úrovni oboch eh, legislatívnych orgánov a komisia bude k dispozícii Rade a parlamentu v snahe nájsť eh, dohodu. Bez ohľadu na tento proces, eh, aktuálne spracovanie požiadaviek podľa tohto nariadenia je plne v súlade s článkami 41 a 42 Charty základných práv. Zároveň komisia chce dodržať judikatúru súdov Európskej únie, pokiaľ ide o dokumenty, ktoré súvisia s vyšetrovaním v prípade porušenia voči členským štátom. Komisia sa teší na spoluprácu s Európskym parlamentom a radou, s ombudsmankou, s Európskym dohľadným úradníkom na ochranu údajov, s organizáciami občianskej spoločnosti a všetkými zúčastnenými stranami pri vytváraní budúceho režimu transparentnosti. Komisia teda domnieva, že v oblastiach, eh, kde nesie zodpovednosť Európska únia za administratívu, musí vychádzať z rozsiahleho rámca pravidiel, zásad a postupov. V tomto duchu komisia je naďalej presvedčená o význame konkrétnej legislatívy, ktorá poskytne horizontálny rámec európskej administratívnej legislatívy v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo naša spravodajkyňa, pani Laura Ferrara. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem aj komisii, ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili za ich podporu. Chcem sa poďakovať ešte raz aj tedemi spravodajcom. Transparentnosť je našim konečným cieľom tento proces, ale je to tiež nástroj snahe prekonať priepasť medzi inštitúciami Európskej únie a občanmi, aby sme zaistili, že občania budú e, užšie zapojení do procesov v zmysle e, participatívnej demokracie a tiež chceme zvýšiť e, dôveru občanov v Európsku úniu, ktorá veľmi chýba v súčasnosti. Sklamalo ma, to, čo som sa dopočula aj diskusie s kolegami, že občanov často nezaujíma. celá škála rôznych politických nástrojov e, alebo legislatívnych e, princípov, pretože tomu často správne nerozumejú, nepochopia to v plnej miere a preto to ani neodobrujú. Často to nepochopia pre e, zložité technické formulácie alebo pre uh, Um, vôbec prílišnú odbornosť eh, danej tematiky. Teda Európsky parlament spolu s komisiou a s radou sa musia snažiť už je zapojiť občanov do týchto procesov a tiež zaistiť lepšiu dostupnosť informácií občanom, tak aby informácie boli k dispozícii a aby občania sa sami mohli rozhodnúť eh, o tom, čo ich zaujíma a čo ich až tak veľmi nezaujíma. Musíme teda zaistiť zrozumiteľnejšie a dostupnejšie informácie našim občanom. E, dosť e, časko sa orientuje v internetových stránkach e, všetkých troch inštitúcií. Chceme, aby vzniklo jedno kontaktné informačné miesto pre našich občanov, kde by sa občan mohol informovať, kde by mohol využiť svoje právo na informácie aj o medzinárodných e, rokovaniach TTIP musíme občanov informovať, musíme zapojiť e, aj ich do tohto procesu. E, nie sú totiž spokojní s dôvernosťou týchto rokovaní tiež um, vzťahy medzi lobbystami a tiež vzťahy v rámci trialógu medzi troma inštitúciami. Dúfam, že toto stanovisko Európskeho parlamentu a tiež stanoviska z minulých rokov nám pomôžu dosiahnuť vyššiu transparentnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Týmto končím